now. Jared. Good afternoon, colleagues. Dobré odpoludne, kolegovia. A vítam vás. Posledný pracovný týždeň pred dovolenkami. Dnes tu máme hlasovanie o troch dôležitých spisoch, zajtra 5 ešte ďalších a v septembri v Štrásburgu teda budeme mať niečo aj do pléna na hlasovanie. A hneď začnem prvým. To je návrh nariadenia o nástroji predpristupovej pomoci. Spravodajcom je pán Kristian Viganín. A keďže toho máme dnes naozaj veľa na programe, začníme hneď hlasovaním o tejto správe. A začneme článkom 1, pozmeňovací návrh 19, kto je za, kto je proti, Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 114 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 115 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Budget 16, časť 1, tak ako žiadal spravodajca, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom 119 za, a nie, pardon, 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 128 pán Bigenín za. Sto 128. Sto kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 131, regi 8, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 132 a e, výbor pre zamestnanosť 16, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Budget 16, oddelené hlasovanie a iba druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. E, chcete si to preveriť, ten budget 16, druhá časť, nech sa páči, elektronicky si to preveríme. It so close the vote. Is <laughs> uh, reject... Dobre, zamietnuté. Naozaj sa to preverilo. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 133 za, proti, zdržali sa, prijaté. Budget 16, uh, iba tretia časť, kto je za, proti. I was advised that Takže dostal som radu, že bači 16 to padá, pretože sme prijali 133. Dobre, takže bači 16 nehlasujeme. Pozmeňovacia 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Inta 8. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 9. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť elektronicky. Nech sa páči, 31 hlasujte. So close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté 135. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Inta 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 136 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté. Employment 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 uh, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dva identické, 137, 138, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 140 a regi 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 23, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dve identické 140, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 142 za, proti, zdržali sa. Myslím, že si to musíme preveriť, takže hlasujte prosím elektronicky o 142. Please close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté 25. E, identické 143 regi 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. Báči 16, len časť 4 za, proti, a opäť za, ešte raz. Už naozaj nepracujete. Takže za, proti, to si budeme musieť preveriť. Báčiť 16, elektronická kontrola. Please close the vote. Končím hlasovanie. Takže prijaté 21 hlasmi, jeden sa nezúčastnil hlasovania. Employment 24 za, proti, držali sa zamietnuté. Inta 12 nie. To padá. 144 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa a prijaté. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146 a employment 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, elektronická previerka. One more colleague. Ešte jeden kolega. Dobre, končím hlasovanie. Prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 27 za, proti, zdržali sa, No, mne to jasné nie je, takže preverme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Takže prijaté, ale kolegovia, prosím vás, hlasujte aj rukami. Tri, Inda 13. Za, proti, zdržali sa Preveríme. Uh, no, Inta, tož... Inta 13. 1, 3. Please close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. A budget 17. Len tretia časť. E, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Implement? Nie. 39 za. Proti? Proti? Zdržali sa prijaté. 151 za proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, e, pardon, 40 za, proti, zdržali sa e, prijaté 152 za, proti, zdržali sa prijaté. Budget 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 153 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 155 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 155 preveríme elektronicky. Please close the vote. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 156 za, proti zdržali sa, prijaté. 158 a budget 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Budget 14, nie. Regi 14, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 159 za, proti, zdržali sa, no, Myslím, že aj toto si musíme preveriť, takže 159. Elektronická kontrola. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže tentokrát to neprešlo. Regi 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa, prijaté identické 161, 162 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13, eh, 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté budget 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme si budget 20. two more, one colleague more. please. Dobre, takže končím hlasovanie zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 163 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. Bači 21 za, proti, zdržali sa. Toto si musíme preveriť elektronicky. Budget 21. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. Bači 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20, bači 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme na 53. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 174, nie. 174 a Amplomet 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 175 za, proti, zdržali sa, prijaté. Budget 25, tam je iba tá prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 176 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. E, budget 20, nie, tie oba padajú, takže 58 za, proti. Nikto nie je proti, zdržali sa, prijaté. Regi 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 177 za, proti, zdržali sa, prijaté. 178 a employment 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, prijaté. Employment 36 za, proti, zdržali sa. Musíme si to preveriť, lebo EPP naozaj nehlasuje. Employment 36. Končím hlasovanie. Prijaté. Budget 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9, regi 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za, nie, padá. Ten padá. Regi 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Inta 16 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 62 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 63 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Emplement 37 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. O, 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. Bustný pozmeňovací návrh spravodajcu. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa a prijaté 184 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 185 e, a regi 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 186 za, proti, zdržali sa, prijaté. A je tu žiadosť o preverenie tohto hlasovania, takže 186. Spravodajcu žiadal toto preveriť. Končím hlasovanie 27 za, 19 proti. 20, bači 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17, 70 za, proti, zdržali sa, prijaté. 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedemdesiat jeden za, 71 za proti, zdržali sa, prijaté. 74. Nie, 72. 72 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 73 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 74 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 188 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 10 za proti, zdržali sa, prijaté. Employment 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100, 190 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100, a nie, budget 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 191 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. A ideme na 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 195 za, proti, zdržali sa, prijaté. Bači 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 197, implement 39, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 198 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Bači 32 za, proti, zdržali sa prijaté 200 za, proti, zdržali sa prijaté 201 za, proti, zdržali sa prijaté 80 za, proti, zdržali sa prijaté 202 za, proti, zdržali sa prijaté 202. Proti. Hlasujte proti. 202. Preveríme si to. 202. Lebo mne to nebolo jasné. OK, EPP says. I think it's clear, um, clear rejected. Myslím, že je to jasne odmietnuté, zamietnuté. Size as well from time to time. Okay, please close the vote. It's uh, uh, clear rejected, but uh, Madame Cornelius... I... Áno, je to jasne zamietnuté. Pani Cornelius, veľmi som sa snažil. Na budúce možno vám to vyjde. Pozmeňovací návrh ústny 2. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Budget 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Budget 3 za, budget 3 Chcete si to elektronicky preveriť? Nech sa páči. Otváram elektronické hlasovanie. Please close the vote. Is indeed... Takže končím hlasovanie. Áno, zamietnuté 25 na 19. Uh, budget 4 za. Proti. Zdržali sa Takže podobne ako tá štvorka, zamietnuté, 5 za, proti, zdržali sa a zamietnuté. sa 1 spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijaté 2 za, proti, zdržali sa, prijaté 3 ra, e, za, proti, zdržali sa, prijaté 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Bačiče za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, toto nie je jasné. 82 za, e, prosím hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. A jeden hlasom to neprešlo. Pozmeňa sa 4 za, proti, zdržali sa prijaté S83 za, proti, zdržali sa e, prijaté 85 za, Chcete si 80 traku preveriť elektronicky? Dobre, nech sa páči. E, nejakí kolegovia nehlasovali, takže končím hlasovanie. Zamietnuté 22 proti 20 za. Dvaja kolegovia nehlasovali. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 3 spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijaté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 89 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky 89, prosím hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. E, Inta 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Budget 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa e, E, employment 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Employment 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ústny 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Baček 11 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Employment 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa prijaté. Bačik 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12. Nie. Regi 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 e, za, proti, zdržali sa, prijaté 13 za, proti, zdržali sa, prijaté 14 za, proti, prijaté. Páči 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Employment 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa, prijaté 108 za, proti, zdržali sa, prijaté 109 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté employment 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, pa, pardon, 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. A identické 111, 112 za, proti, zdržali sa, prijaté. Bačiť 1 sa nebude teraz hlasovať. A teda elektronicky, nie? Nebude teda záverečné hlasovanie k tejto veci a prejdime na ďalšiu. Let's have a short. Okay. Yeah. Thanks so much. Mr. Uh, Pán Vigenin má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Chcem srdečne poďakovať tieňovým spravodajcom za ich prácu aj so spravodajcami rôznych výborov a ďakujem všetkým kolegom, ktorí hlasovali o tejto správe. No a budú teda rokovania. Ďakujem. Uh, Emma, we are voting on the launch of informal negotiations. Can we have this kind of vote? Soll ich also noch dann danach? Nee, Meine Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne a kolegovia, ešte tu máme hlasovanie k Vigeninovej správe, čo sa týka otvorenia formálnych medziinštitucionálnych rokov, neformálnych medziinštitucionálnych rokovaní na základe prijatých pozmeňovacích návrhov. Čiže to je e, naše, náš súhlas s rokovacím mandátom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kolegyne a kolegovia, teraz e, nástroj politiky susedstva. Spravodajcom je pán kolega Kukan. Pán Kukan, máte ešte nejaké posledné slovo? Thank you, Mr. Chairman. I don't want to make... Ďakujem, pán predseda. Nechcem sa nejako veľmi vyjadrovať, len aby som uľahčil hlasovanie. Rád by som vážených kolegov poinformoval o úsom pozmeňovacom návrhu ktorý predkladám po dohode s tými spravodajcami. Dohodli sme sa na tom dnes popoludní. Teda tých návrhov bude viac, sú štyri. Prvý sa týka kompromisu 1. Doplňa sa tam jedno slovičko, PIS, článok 1, odsek 1, snaha Európy vytvoriť oblasť a tam sa doplní slovičko mier, potom 8 návrh číslo 0, týka sa 213. No, dohodli sme sa, že by sa tam malo vložiť Commitment to Democratic Reforms This regulation shall be incentive-based and differentiated in form and amounts according to the commitment to democratic reforms and the rest stays as it is. Čiže takto sa tam doplní. Potom musíme na vrch 1, eh, ktorý sa týka 219 odsek 4, pardon, článok 4, odsek 1a, prvé slovo enhance sa vypustí, zvyšok ostane nezmenený a pokiaľ ide o pozmenenie vygení novej 85 -ky. Toto je 5 a nové úvodné ustanovenie, tam sme to preformulovali. Facilitate the implementation of the more for more principle an adequate part of the over, overall allocation under this regulation shall be set aside as intensive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 Thank you. Uh, I have a oral... Ďakujem pekne. Ja mám ústny pozmeňovací návrh. Chcem pozmeniť 123 z mojej dielne. Doplníme tam do zátvoriek Turecko, Rusko a tak ďalej. A ja tam chcem dopísať Turecko ako kandidátska krajina. Ale môžeme počas hlasovania vôbec robiť usmozňovacie návrhy? Pýta sa pán predseda. think it's, uh, if you do it all the time, uh, the whole report will be only uh, of oral amendments consist. We start with the vote. Takže poďme hlasovať. A neskôr sa k tomu vrátime. Takže kompromis jeden, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 144, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? 10. For, against, abstention false. 145, 146, 147. To sa mi páči, všetci sme si zajedno. Must be the Holy Ghost. Who's in favor? Kto je za? Kto je proti? Ešte raz. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Regi 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 2. Kompromis 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Rozpočet 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Ob... Zamietnuté. 154. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 152. 155, pardon, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ambažic 10. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 156 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 157 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Bod 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Prijaté. Bodži 12 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Regi 10. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. ITRE 17 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Inta 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. DV6 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 159 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 31 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 4, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 160. Pardon, nie 166. Pani Gau. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Hinta 12. Nie, 167. 167, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Inta 13. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 168. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. M po 14. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 33 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 169 za, proti. Overíme si to. It's closed. Koniec hlasovania. Sto sedemdesiat, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 171 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. ITRE 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 172 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Bod 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 173 za. Proti. Nebolo mi to jasné. Overme to. Koniec hlasovania. prijaté. ITRE 19 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. ITRE 20 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 178, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 174 a budžet 15, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Inta 14, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 179 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kult 20 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 187 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. FAM 14 za, proti, Pardon, teraz proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kul 21 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Inta 16 za. Proti. Kto sa zdržal? No neviem, keď sa budem musieť s pani pak o tomto porozprávať. Kompromis 7, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. M po 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kul 22 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 192 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 189 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Inta 17 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Itre 26 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Regi 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 196 za proti, kto sa zdržal zamietnuté. Regi 15. Teraz 197, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. Teraz 199, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Budget 18 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Spravodajce 38. Ale čo by? Kul 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnuté. Božic 19 za, proti, to musíme overiť. Konec hlasovania. Prijaté. FAM 16 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 38 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 203 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 204 za, proti, kto sa zdržal, Ťažko povedať, overíme to. 204. 204. 27 27 za, 18 proti. Obadži 20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Za, zamietnuté, Inta 19 za, proti,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 Koniec hlasovania. Poprosil by som poslancov, aby sem tam zdvíhali ruky. Prijaté. 205. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 206 za. Proti kto sa zdržal? Zamietnuté. 207. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 208 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 40 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 209, 10, 11 Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 212 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 213 s ústnym návrhom spravodajcu. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme. 219 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. FAM 18. Takže áno, FAM 18, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 43 s ústnym, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 8, za, proti, kto sa zdržal prijaté. 226 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. FAM 19 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 227 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 228, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, nie je mi to jasné. Overenie elektronicky. Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pokračujeme. 45 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 230 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Dvesto 31, 32, 34, tam sa nám to pracovná skupinka rozrastá, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, kultúra 24 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, DV15 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Chcete to overiť? DV15. Zamietnuté. 236 za, proti, to sa zdržal zamietnuté. Blok 27 za, proti, to sa zdržal zamietnuté. 235, kto je za, kto proti, to sa zdržal zamietnuté. Vitro 30 za, proti, to sa zdržal zamietnuté. Inta 22 za, za, proti, kto sa zdržal prijaté. Regi 20 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 47 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Báči 28 za, proti, kto sa zdržal. Overíme. Koniec hlasovania. Ja viem, že ste unavení, ale tak by som prosila, aby ste poredne zdvíhali ruky. Kde máme kávu? Šalky sme dostali, káva neprišla. Môže sa o to niekto postarať, prosím? Kde sme, prosím, boli? 48. Teraz bude 48. Takže 48, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 239 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Inta 23 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Bod 29 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 49 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 240 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Badži 30 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. ITRE 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 241, 42, 43. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 50. Nie. Páči 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. to je 32 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 51 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 52 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 244 za. Nie, ten odpadá. Takže 53 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 245 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 54 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. ITRE 33 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 55 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Budžet 33 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. FAM 20 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. FAM 21 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. IT 34 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Budget 34 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 246 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. baži 35 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 56 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. FAM 22 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 57 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 247 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 248 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. FAM 23. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. INTA 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. ITRE 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budget 36. Nie, ten odpadá. Takže FAM 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 249, 50, 51. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. IT 36 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. IT 37. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 58. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamiet... Prijaté, pardon. 252 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 59 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kult 25 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Regi 21 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 60. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 256. Nie. Áno, 256. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 24. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 257 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté regi 25 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté regi 25 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 258 za, proti, kto sa zdržal, Zamietnuté. Dvestopäťdesiatdeväť, to je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Regi 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 262 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 61 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 264, nie. Regi 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Regi 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, reg 29 to je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, reg 30 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 62 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 63, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 64 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 65 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 200, pardon, eh, baži 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 270 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, MPL 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté ešte raz, kto je za, kto proti, overme to. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 21. Konec hlasovania zamietnuté. FAM 25 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. INTA 25. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, ITR 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, Regi 33 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 273 a tak ďalej, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 68 a tak ďalej, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 275, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 276, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 69, 9 a tak ďalej, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 277, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 278, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté budget 3, za, proti, kto sa zdržal, prijaté, budget 4 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, budget 5 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 70 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. DV1 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 73 za, proti, kto sa zdržal,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 Bei so einer Zahl muss demnächst ein Bier ausgeben für alle. <laughs> No ten, kto zakričí ček takto omylom, tak musí zaplatiť pivo. <laughs> Dreiundsiebzig. Da stimmen nur über through and at 73. Tie príslušné slova, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 74, tam tiež príslušné slova, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, tuším prijaté, ale overíme si to. Konec hlasovania. Prijaté. 75 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 76 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. FAM 2 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kult 1 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kult 2 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Inta 2 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 77 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 3 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. M pol, pardon, nie, 80, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 78 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 79 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, regi 1 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 81 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 82 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, MPL 3 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, FAM 3 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, INTA 3 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 83 za. Proti. Kto sa zdržal? Neoveríme. 83. 80. Abstimmung ist eröffnet. Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Zamietnuté. 84 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 85 za. S ústnym návrhom kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. FAM 4 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. INTA 4 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 86 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 1 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 87 za. Proti? To sa zdržal, zamietnuté 6 za, proti, to sa zdržal, prijaté. Sedem za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 96 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 99 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté? Kompromis 10 za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? Kompromis 11 za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? 103 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? 104 za. Proti Ešte raz 104, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 107 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. ITRE 3 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. DV3 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kult 3 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 108 za, proti, kto sa zdržal, prijaté.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 112 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, regi 5 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 113 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 114 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, vytre 5 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 13 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 14 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kult 5 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 15 za, ešte stále za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, ITRA 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, kult 6 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 16 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 17 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kult 7 za, neodpadá, takže pokračujeme teraz 7 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 14, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, Itra 8, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 123, kto je za, pán Zala predložil ústny pozmeňovací návrh. K tomuto návrhu ste niečo chceli, pán Zala? It was oral amendment, but... Bol to ústny pozmeňovací návrh, ale ja som ho návrhoval v úvode. Chcete, aby som to zopakoval? Veď ho poznáte. Už som to povedal v úvode hlasovania. Es weiß der Herr Gonzato, aber ich nicht mehr. Áno, možno sekretariat to vie, ale ja už eh, si to nepamätám, takže mohli by ste zopakovať, prosím? Áno, k 123 zmena v úvodzovkách, je tam Turecko, Rusko a tak ďalej teraz. A ja chcem, aby tam bolo napísané Turecko ako kandidátska krajina. Toto je tá zmena, ktorú navrhujem. Thank you. Best. Takže kto je za takúto zmenu, kto je proti, zamietnuté. Oh. Chcete to overiť?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 Ja. Antrag, was waren wir jetzt? 134. Teraz 124. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 125. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. I 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal?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 proti, kto sa zdržal, prijaté. 130, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Budget 7 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. ITRE 12 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. ITRE 11 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kultúr 9 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. ITRE 14 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. ITRE 15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 20 za, proti, to sa zdržal, prijaté. 131 za, proti, kto sa zdržal. Ešte raz 131, kto je za, kto je proti. Overme to. Das stimmt gegen seinen eigenen Index.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 zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté. FAM 7 za, proti. Overíme si to. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Zamietnuté. MPO 6 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 134 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté INTA 8 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 135 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté KUL 11 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté FAM 9 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kult 12 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kult 13 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 16 za, proti, kto sa zdržal prijaté, M plus 7, za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. FAM 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. INTA 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. KULT 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. MPL 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. MPL 11 za. Proti kto sa zdržal, zamietnuté. 137 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 138, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 22 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 23 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 24 za, ešte stále za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kult 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kult 17. Chcete to overiť? Konec hlasovania. Zamietnuté. Kult 17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 26 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz tie rozpočty sa nehlasujú. Čiže vyjednávací mandát alebo rokovací mandát. Kto je za? Urobme to radšej elektronicky. Konec hlasovania. jeden za, nikto nehlasoval proti, 4 sa zdržali, takže pán kolega Kukan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 Äh, A budeme teraz hlasovať o správe Maur- Mária Maura. Mauro, Sie... Pán Mauro, chceli by ste k tomu ešte niečo dodať? Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, môžeme teraz e, hneď pristúpiť k hlasovaniu. Absolutne nemám k tomu nič. Čo dodať? Ďakujem pekne. Takže budeme teraz hlasovať o kompromise 1, kto je za, proti, zdržalo sa, prijaté. Kompromis 23, 2, kto je za, proti, zdržalo sa, prijaté. 114, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 118, kto je za, proti, zdržal sa, Overme si to elektronicky. 118. Uzatvárame elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Sto dvadsať tri a potom sa pán Maurok chce k tomu vyjadriť. Takže 123 teraz. Áno, pán predseda. Chcem povedať, že budem hlasovať proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Dobre. Takže budeme teraz hlasovať e, o ústnom pozmeňujúcom návrhu, kto je za, proti. Zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa, zam, schválené. 126, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 911, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Inta 16, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 26, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pán Mauro môže teda v kľude hlasovať za tento návrh. 26. Budeme si to verovať elektronicky. Ukončíme elektronické hlasovanie. 21 za, 22 proti, zamietnuté. Pán predseda, počas eh, celého hlasovania som chcel povedať, eh, že by sme potrebovali vedieť, eh, koľko hlasovacích teda koľko hlasov máme za zelených tuto v tejto sale. Podľa informácií máme 7, avšak ja by som chcel vedieť, teraz sa teda už nevieme presne, ale veľmi rád by som od sekretariatu mal odpoveď, že koľko hlasov za zelených tu máme 7. Môžete nám potvrdiť toto sekretariat, že máme 7 hlasov? Pán Salafranka, teraz naozaj sa musíme snažiť pri tom ďalšom hlasovaní. 26, teda to sme zamietli. 9.12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 127, kto je za, proti, zdržal, zamietnuté. 128. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 131. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 213, Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 132. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 133. Kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnuté 134. Tam máme oddelené hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. DV14, kto je za, overme si to elektronicky teda tú druhú časť, vrátime sa k tej druhej časti 134. Uzatvárame elektronické hlasovanie. 21 za, 23 proti zamietnuté. Takže predsa len si to viem trochu odhadnúť. 9,14, 14 kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. INTA 17, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz sa dostávame k DB15, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 140. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. BJ 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Kompromis číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 142. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Overíme si to elektronicky. číslo 142. Uzatvárame elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 22 proti 20. 143 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Inta 21, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. DV18, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 141, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 144, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 145, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 146, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Píče 13, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 147, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 148, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté 149, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté 32, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 150, to budeme hlasovať blokovo 150 až 158 dokopy. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 159 spravodajca za, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Inta 22, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 34, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 23, pardon, 24, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté, 160, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté, budget 14, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté, Inter 25, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Budget 15, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Budget 16, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 35, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Mito 27, kto je za, nie. To odpada. Opravuje sa predseda. 36, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Bidže 18, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Pardon, zamietnuté. Tak predsa len schválené, hovorí pán predseda. BG18, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 37, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. BG19, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 38. Kto je za? 38, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 29 to odpada, 39 teraz za, proti, zdržal sa, prijaté. 40, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 30 odpadá. 41. Kto je za? proti, zdržal sa, prijaté. 162, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. ITRE 12, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. INTA 31, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 163, to odpadá. 42, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Budget 22, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 43, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Inta 32, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 45, a INTA 33. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Budget 3. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Budget 4. a 5 spolu budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. ITR 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté zamietnuté, INTA 2, kto je za, proti, zdržal sa, schválené, ITRE 2, kto je za, proti, zdržal sa, schválené, kompromis 11, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Dvojka, kto je za, proti, zdržal sa, schválené, trojka, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté, kompromis 12, oddelené hlasovanie po častiach, Jakub Cezar, takže kto je za prvú časť, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Tretia časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Tretiu časť si teda overíme elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. 5 ľudí sa ešte stále neprebralo, takže uzatváram elektronické hlasovanie. Opakujem. 24 za, 17 proti, schválené. Teraz tu máme návrh 5 6, 7 dokopy. Spravodajcu, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromisný návrh číslo 13 Dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, taký istý počet ako predtým, takže prijaté. Teraz prechádzame k 14, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz tu máme 98, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Inta 4 odpada DV1, To je za, DV1 proti, zdržal sa, zamietnuté. 99, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Hlasovanie je ukončené. 20 za, 21 proti, zamietnuté. Návrh 100, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 5, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Dvadsať jedna za, dvadsať proti, prijaté. ITRE 5, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. INTA 6, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 15, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 101, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Budžet 7, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dada 3 kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 102, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. DD4, Máme tu tri časti. Kto je za prvú časť, proti, zdržal sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Tretia časť. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. ITRE 7. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 103, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 11, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kromis 16, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 105, kto je za, 105 až 19, to sú návrhy spravodajcu, môžeme o tom hlasovať spoločne. 105 až 19, kto je za? Nie. 105 teda iba. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 12, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 13, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 14, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 15, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 16, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 17, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 18, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 19, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 106, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Budget 9, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté 96, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 18, dve časti. Kto je za prvú časť, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnuté 20, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 21, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 22 za, proti, zdržal sa, prijaté. 165, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 166, kto je za, proti, zdržal sa, zamiet, prijet, zamietnuté. Opravuje sa pán predseda. 46, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 167, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Štyridsaťosem, kto je za? 47, opravuje sa pán predseda, kto je za? 47 ešte raz za, proti, zdržal sa prijaté. 168, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 169, za, proti, zdržal sa, prijaté. 48 za, proti, zdržal sa, prijaté. 49, nemohli by sme to všetko všetky tieto návrhy spravodajcu odhlasovať až do 68 spoločne. Nie je to možné? 48, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 49, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 50, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 51, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 52, nemôžem hlasovať blok, tak mi to bolo povedané, takže postupne musíme. 52, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 53, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 54, za, proti, zdržal sa prijaté, 55, za, proti, zdržal sa prijaté, 56, za, proti, zdržal sa prijaté, 57, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 58, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 50... Mohli, mohli by sme teraz hlasovať unblock? Zase nie. Tak ideme ďalej. 59, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 60, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 61, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 62, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 63, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 64, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 65, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 66, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Prosím, pýta sa pán predseda. Overíme sa to teda elektronicky, ako chcete. 66. Overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 24 za, 17 proti, prijaté 67, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 68, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 170, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté, 69, kto je za, proti, zdržal sa prijaté, 171, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté 172, kto je za, proti, zdrža sa, prijaté 173, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 174, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 70, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 175, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Overíme si to predsa len elektronicky 175, takže otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to návrh 175. 15 za, 27 proti, zamietnuté. 71. Kompromis 19, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 180, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Inta 35, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Inta 36, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 20, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 183, kto je za, 183, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Mám taký pocit, že je to zamietnuté, ale veríme si to ešte elektronicky 183. Otváram elektronické hlasovanie. Ešte raz. Návrh 183. Uzatváram elektronické hlasovanie. 22 za, 17 proti, takže prijaté. 74, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Môžeme teraz hlasovať blok o týchto návrhoch spravodajcu. kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Tie tri ITRE spoločne, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Môžeme odtiaľto hlasovať unblock? Nie? Znova nie? Tak, 179. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 76. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 77. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 190, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 78, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 191, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 79, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 192, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 80, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 81, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 83. Prepačte, tak 82 hovorí pán predseda, za kto je za, proti, zdržal sa. Tu zase niektorí nehlasovali. Takže ešte raz, kto je za návrh 82 proti, zdržal sa, prijaté 83, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté 84, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 85, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 86, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 87, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 193, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 88, kto je za, proti, zdržal sa, 88 ešte raz za, proti, zdržal sa, prijaté. 89, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 90 za, proti, zdržal sa, prijaté. 194, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Iba 38 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Teraz vás poprosím, vážení kolegovia, mám pocit, že som povedal mínus pri návrhu 165 146 opravuje sa pán predseda. Môžeme ešte raz o tomto návrhu hlasovať, poprosím. Je to v článku 3. Mám pocit, že som tam zaznamenal mínus. Je to piata strana. Článok 3, odstavec 5c Návrh 146. Súhlasíte s tým, aby sme ešte raz hlasovali o tomto návrhu? Mám pocit, že som tam povedal, že je to zamietnuté, ale to nebolo to správne, takže ešte raz budeme hlasovať, kto je za návrh 146, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostávame k zadaniu vyjednávacieho mandátu. Budeme hlasovať elektronicky, kto je za tento mandát. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to prijaté 20 2 hlasov za, 19 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem pekne. A teraz medzi nami vítam e, predsedu snemovne reprezentantov z Nového Zélandu. Ďakujeme, že ste nás poctili svojou návštevou spolu s delegáciou. Takže Máme tu aj členov parlamentu, ktorých tiež týmto vítam. Ďakujem, že ste sem prišli. Takže myslím, že s Novým Zélandom eh, máme v mnohých otázkach zhodný názor, nie len preto, že sme demokracie a právne štáty, ale máme aj celý rad ďalších spoločných sajmov a preto sa vždy teším na túto spoluprácu. Jediná oblasť, kde sme ehm, vždy mali trošku problémy, to je politika polnohospodárska, ale v niečom sa teda musíme aj líšiť. Ďakujem ešte raz, že ste sem prišli. Wer macht das jetzt hier von?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 kolegium komisie minulý štvrtok prijalo rozhodnutie o podpísaní ehm, dohody o uľahčení vízového styku s Ukrajinou. Bol by som rád, keby Mata Sigan e, z DG Home, riaditeľ pre azyl a imigráciu, nás informoval o tom, aká je situácia. Možno sa k tomu ešte neskôr vrátime, aby sme si to podrobne prebrali a bolo by fajn, keby ste nám tie prijaté texty dali k dispozícii ešte dnes alebo zajtra do poludnia. Pa, A pani Cigan. Uh, eh, much, Ďakujem pán predseda, poslankyňa a poslanci, dobré odpoludne. Ďakujem vám veľmi pekne, že mám možnosť povedať pár slov o e, poslednom vývoji v komisii. Chcela by som vás informovať, že komisia prijala návrhy na podpísanie a uzatvorenie dohody, ktorá pozmenuje existujúcu dohodu EÚ Eh, o uľahčení vízového styku s Ukrajinou eh, a schválené to bolo 5. júla. Uvedomujem si, všetci si uvedomujeme eh, vaše obavy, ktoré ste v predchádzajúcich dňoch v rozpave uviedli, či uzatvorenie tejto pozmeňovacej dohody je vhodné v súčasnej politickej situácii. A uvedomujeme si aj obavy týkajúce sa E, teda demokracie právneho štátu na Ukrajine. Avšak chcem povedať, že komisia naďalej je presvedčená, že je dôležité uzatvoriť túto pozmeňujúcu dohodu, ktorá má za cieľ vyslať signál podpory ukrajinskej spoločnosti práve v tejto politickej situácii. Táto pozmeňujúca dohoda posilní kontakty medzi ľuďmi a uľahčí existujúce postupy, napríklad rozšíria sa určité uľahčenia pre ďalšie kategórie uchádzačov o víza na Ukrajine, napríklad pokiaľ ide o zásobcov mimovládnych organizácií, mladých účastníkov E, ktorí sa e, majú zúčastniť podujatí mimovládnych organizácií, takisto sú tam určité uľahčenia pre novinárov. To sú len niektoré príklady, viaceré sú potom v tej dohode. Z pohľadu inštitúcií mala komisia mandát na vyrokovanie tejto dohody. My sme náš proces rokovaní uzavreli a predkladáme návrh tejto dohody Európskemu parlamentu a rade e, na rozpravu a na zaujatie stanoviska. E, posledná veta. Chcela by som vás požiadať, aby ste podporili, aby ste vyjadrili súhlas s týmto s touto dohodou a dúfam, že vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu vyjadra súhlas čo najrychlejšie. A samozrejme sme pripravení zodpovedať na vaše otázky, ktoré by, ktoré by ste mohli mať k tejto dohode. Ďakujem, pán predseda. Thank you very much. Uh, um... Ďakujem pekne. Moja spontánna reakcia je, že síce chápem alebo viem si predstaviť, aký to má byť signál, ale signál politickej podpory pre občianskú spoločnosť, no viem si, viem si predstaviť, ako to doma eh, bude prezentovať ich vláda pred voľbami. Uh, prezentujú to, že no, pozrite sa, máme mm, uľahčený vízový styk pre e, teda našich ľudí. Ja som samozrejme za uľahčenie vízového režimu pre Ukrajincov, ale je to aj otázka načasovania. A takto krátko pred voľbami, e, o ktorých si nie sme istí, že budú slobodné a spravodlivé, neviem, či to je ten správny signál, aj keď možno máte dobrý úmysel, ale doma E, teda na Ukrajine e, kontrolované médiá to budú prezentovať v úplne inom svetle, e, budú to prezentovať ako svoj úspech, čo sa im podarilo vydobiť od únie, takže ja som trošku taký váhavý po voľbách. Ako som už spomínal, nemám nič proti tomu, dokonca by som to rozšíril na celé obyvateľstvo, ale vyslať taký signál teraz, to by bolo zneužité a naše zámery by neboli jasné krajine samotnej. Myslím, že sa tu dotýkame veľmi zásadnej otázky a ako Európsky parlament by sme mali byť veľmi konzistentní, keď hovoríme o našich vzťahov s Ukrajinou na všetkých úrovniach. Chcel by som poukázať na túto otázku a čiastočne na to, čo povedal pán Gáler pred pár minútami. Prvá vec je, že všetci poznáme problémy v Európskom parlamente, tak ako sme vyjadrili naše stanovisko eh, voči tým problémom s demokraciou na Ukrajine. Boli tam viaceré uznesenia. No a druhá vec je, že Ukrajina za súčasnej vlády, alebo teda tento režim, ako to povedal pán Gáler, vláda, eh, prezident, boli tak povediac potrestaní tým, že sa zmrazil proces prístupovania alebo asociácie. A tá dohoda, ktorá už bola vyrokovaná, ale nebola podpísaná. Takže cukor a bič by sme mali používať. Nemali by sme Ehm, nejak rozmnožovať ten bič, ktorý sa týka celého obyvateľstva a ide proti tomu tej najdôležitejšej časti spoločnosti mladých ľudí, inteligencie. Takže teraz eh, to uľahčenie vízového režimu, čo nič nemá dočinenia s voľbami, Uh, pán Galer, bol by som rád, keby ste sledovali, čo hovorím. Ja si myslím, že nie je dôvod pozastaviť toto uľahčenie. Čítal som list pána poslanca Broka, ktorý poslal komisii v snahe odložiť E, toto uľahčenie vízového styku a ja to naozaj nechápem tie dôvody. Otázka je teda veľmi jednoznačná. Či e, pôjdeme podľa tej propagandy a to využije vláda Ukrajiny, ktorá povie, že e, ukrajinské obyvateľstvo je trestané Európskou úniou, pretože, a tam už si môžeme dosadiť čo len chceme, alebo sa pokúsime byť trošku sofistikovanejší, konzistentnejší a povieme, že dobre, ak je priestor na trest, tak budete potrestaní, ale ak je tu priestor na nejakú normálnu účasť Ukrajincov, tak sme za to. Ďakujem, pán predseda. Podobne ako pán Šiviec, je to zásadná politická otázka, nie nejaká detailná otázka toho, čo sa deje na Ukrajine. Ukrajina ako štát si nezaslúži, aby dostala takúto ponuku na uľahčený vízový styk, ale Ukrajinci si to zaslúžia a to je ten zásadný rozdiel. My ako Únia sme doteraz neboli veľmi dôslední v tom takom Eh, dvojkolajnom režime voči našim východným susedom. Eh, teda boli sme prísni na orgány a otvorení voči občianskej spoločnosti. Pán Gáler má pravdu. Tá, toto gesto bude zneužité vo voľbách, ale nemám ilúzie o tom, že či budú tie voľby slobodné, eh, lebo jednoducho nemôžu byť slobodné, ak sú vodcovia opozície vo vezení. A to sú Myslím, že by sme sa mohli pokúsiť to odkomunikovať z našej strany tak, aby Ukrajinci e, vedeli, že to je pre ľudí a nie pre orgány. V mnohých dokumentoch v minulých rokoch sme opakovali znova a znova, že liberalizácia vízového styku s krajinami východného partnerstva by nemala nastať neskôr než s Ruskom. A proces s Ruskom je relatívne pokročilý napriek našej pozícii v tomto parlamente. Keď to porovnáte, a my by sme sa mali to aspoň snažiť, ehm, teda sa o porovnanie tých štandardov s našimi východnými susedmi ukrajinský režim, tam je útlak, ale predsa len je tam e, možnosť e, kandidovať vo voľbách aj pre opozíciu. V Bielorusku nie, v Rusku nie. Čiže pokrok v demokracii a ľudským právam na Ukrajine je veľmi dlhý, napriek našim nádejam počas oranžovej revolúcie, ale je tu um, možnosť pre ukrajinskú spoločnosť, aby bola čo najotvorenejšia v tejto transformácii. A teda, keď vyvážime tieto dva argumenty, tak si myslím, že by sme mali podporiť tú výzovú liberalizáciu, povedať Ukrajincom, že toto je pre vás a nie pre úrady. Thank you, Um... Ďakujem, pán predseda. Komisia odviedla svoju prácu a myslím, že ju odviedla dobre. Mohli by sme súhlasiť s podstatou tejto dohody a myslím, že je to e, završenie dlhého úsilia. Bude nasledovať nejaký ratifikačný proces a to nám dá dostatočný čas na to, aby sme pokračovali v presvedčaní ukrajinských orgánov. A mohol by som súhlasiť s tým, že tieto orgány môžu zneužiť ten signál, ktorý vychádza z tejto dohody, ale na druhej strane, strane ich odmietnutie posunúť sa vpred, e, teda odmietnutie nejakého pokroku, to by mohla spoločnosť nesprávne pochopiť a mohla by byť z toho sklamaná. A myslím si, že e, v tomto momente našim hlavným poslucháčom a partnerom je občianská spoločnosť, keďže tak veľmi kritizujeme ich orgány a mali by sme sa viac a zamýšľať nad pocitmi o ukrajinskej občianskej spoločnosti a nie nad nesprávnym zastúpením, e, eh, respektíve nesprávnym predstavením tohto, e, ku ktorému môže sa uchyliť e, ukrajinská vláda. Čiže môže byť to tak, ako povedal pán Gále, že teraz vyšleme silný signál ukrajinskej spoločnosti, že tu je tá dohoda, že je tu perspektíva na uľahčený kontakt s nami na cesty do EÚ No a náš dialog veľmi e, úctivý s ukrajinskými orgánmi, pretože je to zvrchovaný štát, toto nie je člen EÚ a musíme s nimi viesť úctihodný dialog. dialog. Toto by malo teda pokračovať a ja si myslím, že už aj to, že musíme trošku odložiť ratifikáciu asociačnej dohody, je už určitým trestom a nemali by sme za tú istú vec trestať dvakrát. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ja by som sa ešte... A, nech sa páči, pán Buzek. Ja by som ešte rád dodal dve vety. Asi nemáme veľkú nádej, že by sa po voľbách mohlo na Ukrajine niečo zmeniť, teda všeobecné smerovanie, ktorým sa uberá Ukrajina a dosť nás tá situácia znepokojuje. A v tomto prípade najdôležitejšie pre nás, pre Európsky parlament, je, aby sme naďalej boli v kontakte s verejnou mienkou, s ukrajinskými občanmi a chcem dôrazniť to, čo povedal pán Galer, to je úplne pravda. Naozaj môžeme veľa stratiť lebo ťažko vysvetlíme ukrajinským občanom, že sa teda na, tom, na tej liberalizácii víz neú, nedohodneme. Takže v tejto situácii asi nemáme na výber. Mali by sme teda postupovať a ďakujeme komisii, že to dobre pripravili. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel zareagovať. Myslím, že je to určité preháňanie hovoriť o nejakom ukrajinskom režime alebo povedať, že médiá sú kontrolované, pretože na Ukrajine je sloboda tlače z médií, teda nie je to dokonalé, ale je to porovnateľné s inými členskými štátmi. Čo sa týka volieb, už ak poviete, že musíme počkať do volieb, dobre, ale Aký očakávate výsledok? Tá istá vládna strana alebo vládna koalícia, ak vyhra, tak to opäť odložíme, kým nevyhra nejaká iná strana, alebo... No, rozdielme si tieto veci. Už sme toho urobili veľa. vyjali sme tlak, nepodpísali a neratifikovali sme asociačnú dohodu. No ale pokúsme sa urobiť niečo pre ľudí na Ukrajine. A máme tiež možnosť komunikovať, ako tu spomínali kolegovia, prezentovať to tak, že to je pre ľudí. No, podľa mňa napríklad Bielorusko, ktoré teraz niektorí z vás porovnávajú s Ukrajinou, tam sme explicitne povedali, že budeme pokračovať vo vzťahoch s občianskou spoločnosťou, že sa budeme maximálne otvárať občanom Bieloruska. Urobme to isté pre Ukrajinu. A táto dohoda je veľkým krokom týmto smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím, že argument, argumenty, ktoré sme tu počuli, sú racionálne. To, že by sme mali vyslať všetky signály, aby bolo jasné, že chceme pomôcť tým, eh, ktorým sa deje krivda, ale v informačnej politike sa čokoľvek dá použiť nesprávnym spôsobom a dalo by sa to vykonštruovať dokonca aj tak, že Európsky parlament je za vytvorenie nejakej bariéry na e, východnej hranici Polska a Európskej únie. No to by poškodilo pozíciu na Ukrajine a myslím, že víza sú z princípu nesprávne. Víza sú vždy o vytváraní nejakých bariér, takže môžeme byť veľmi striktne a rigorózni v našej politike aj v kontexte seminára, ktorý plánujeme, ale mali by sme byť veľmi obozretní v prípade vízovej politiky. No ďalšia vec, nepoznám žiadnu Eh, nejakú na Ukrajine, alebo v opozícii, alebo vo vláde, alebo v cirkvi, no neviem o žiadnej organizácii, ktorá by bola za víza. Takže ak chcete byť proti vízam, tak by nás mala podporiť nejaká organizácia alebo komunita na Ukrajine. A ako som už povedal, nikto na Ukrajine nie je za súčasný vízový režim. Posledné zasadnutie výboru EÚ a Ukrajina jasne uviedlo, že v žiadnom prípade by sa nemala otázka víz spájať s politickou situáciou. To musíme zobrať do, do úvahy, pretože inak by si ukrajinskí partneri mohli myslieť, že voči ním teda postupujeme z vrchu. Ďakujem, ja by som ešte dodal pár slov. Väčšina argumentov za liberalizáciu vízového režimu už zaznela. Ja by som doplnila ešte historickú paralelu. Mnohí z nás sme z krajín, ktoré pred viac než 20 rokmi boli za železnou oponou. A my si ešte pamätáme, aké to bolo užitočné a nápomocné, keď disidenti, opozícia, aktivisti za ľudské práva, mladí ľudia mali kontakty so svojimi partnermi na západe. A myslím, že presne to hľadajú aj mladí Ukrajinci. Ja som bol pred dvomi týždňami v Kieve, bol som na rokovom koncerte v centre Kieva, kde sa zišlo pol milióna hlavne mladých Ukrajincov. Bol tam Elton John, bol tam Queen a e, mladí ľudia boli šťastní, že aspoň na pár dní boli súčasťou toho, čo mu oni aj my hovoríme západ. Takže ja by som sa chcel takto vysloviť za zrušenie výzveho režimu voči Ukrajincom čo najrýchlejšie, pretože takto pomáhame mladým ľuďom, pomáhame ľuďom, ktorí sú voči nám otvorení, a nebude to mať žiadny dopad na politickú situáciu. Súhlasím s kolegami, že môžeme to ešte nejako dovysvetliť, doplniť tam pár slov na vysvetlenie, ale nikto to potom nebude môcť nejako zneužívať pred voľbami v oktobri tohto roku. Ďakujem pekne a ja by som sa chcel osobne k tomu vyjadriť. Pán Sivieč, ja som žiadny list nenapísal, ja som dal vyhlásenie a myslím, že EU Určite nikto v EÚ nechce trestať ukrajinské obyvateľstvo. Ukrajinské obyvateľstvo trestá jeho vlastná vláda, vlastný režim. Právny štát e, tam nie je veľmi v kurze, ako práve potvrdil aj súd pre ľudské práva vo Štrásburgu. E, smeruje, vývoj smeruje nesprávnym smerom. Napríklad e, teda v krajine, kde vodcové opozície sú vo vezení, sa nedá hovoriť o právnom štáte a demokracii. Na druhej strane je pravda, že nesmieme trestať bežných ľudí. E, toto nie je nejaké úplné uvoľnenie víz, ale určité uľahčenie. Uľahčili sa niektoré oblasti a preto navrhujem, aby sme sa na to presne pozreli, že kto sú vlastne tí, ktorí z toho budú profitovať. Či to budú oligarchovia, ktorí budú môcť ľahšie cestovať, či diplomati, alebo v akej miere budú môcť viac študova- e, cestovať študenti. Že teda bežní ľudia e, by mali mať uľahčené cestovanie. Myslím, že na tom sa zhodneme a to by sa malo naozaj umožniť čo najskôr. Čo to znamená aj v mojej vlastnej krajine, tá sloboda cestovať, aké sú s tým dôsledky, keď ľudia s takýmito skúsenostiami zo slobodných krajín sa vracajú domov. To je dôležité. A preto možnosť slobodného cestovania pre bežných občanov je otázka nesmierne významná aj práve za takýchto podmienok. A to by sme mali podporiť. Ale mali by sme si ten text od komisie podrobnejšie preskúmať, aby bolo naozaj úplne jasné, kto z toho bude ťažiť a či tu nie je nejaká možnosť diferenciácie. To je otázka, ktorou sa budeme zaoberať na základe tých textov a to naozaj urobíme čo najskôr aby sme vedeli, o čom tu vlastne hovoríme. Ďakujem a týmto tento bod programu uzatváram a, o, a máme tu ďalší rozpočet. K tomu si ja netrúfam, dávam slovo pánovi Kovačovi. Ich muss. Ja, ja. So let's uh, start with the next... Uh... Dobre teda, takže ďalší bod dnešného programu. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2013, všetky oddiely. A rovno dávam slovo pani Jetemaki. Poprosím vás naozaj veľmi stručne, pretože meškáme. Arvoisa puhemies, puhun nyt sitten... Pán predseda, budem sa snažiť stručne vo Finčine vám odprezentovať moju správu. Najprv by som povedala, že členské štáty musia naozaj sa snažiť sporiť v rámci rozpočtu a Európska únia de facto z toho musí teda takisto vo svojom rozpočte sporiť, ale eh, rozpočtový výber rády sa rozhodol viac ako 10 škrtnúť z dotácie na vonkajšiu politiku. To predstavuje približne 1 miliardu eur. To je príliš veľa z hľadiska hospodárstva. A táto prezentácia hospodárstva vlastne pochádza odkiaľ, alebo tento e, prístup vlastne e, z toho, že kohezný fond e, dostal o 7 viacej dotácií. Niektoré členské štáty žiadali o zvýšenie ich dotácií na koheziu my sme schválili túto požiadavku a potom vonkajšia politika tým následne trpí. Teraz Európsky parlament by mal si stanoviť svoje priority, mali by sa zamyslieť e, nad tým, či všetky e, sektory vonkajšej politiky by nemali byť na tej istej úrovni je potrebné sa zamyslieť eh, nad dôležitosťou. Samozrejme, že hovoríme, že je všetko dôležité, ale to znamená, že nie všetko je dôležité a je potrebné naozaj zosradiť eh, z hľadiska priorit všetky tieto veci. Ja si síce len kladiem otázky, ale takisto by som bola rada, rada by som povedala komisie a rade na jeseň, keď budeme rozhodovať, že budeme potrebovať naozaj rozhodnúť a zorganizovať eh, vypočutie, kde by sme mohli presne vypichnúť zmysel e, týchto úspor, je potrebné e, si uvedomiť najprv, že čo všetko to potom bude znamenať v praxi, keď e, redukujeme rozpočet na určité sektory. Nulový rast, ktorý je tu navrhnutý, bol vyvážený 5% rastú inými. Takže je potrebné naozaj ale sa zamyslieť presne o využití našich zdrojov. Máme tu dva princípy, ktoré by z toho mali vyplývať. Poprvé je potrebné byť naozaj pružný, flexibilný a je potrebné sa pozrieť na tieto priority zbližšia. A potom, po druhé, by som povedala, že mali by sme naozaj rozlišiť tieto priority, zamyslieť sa nad tým, ako je potrebné napríklad do priorit zapracovať aj tie najvzdelenejšie regióny tých eh, to našich najbližších susedov. Mali by sme vychádzať z tohto princípu, ale ak dovolíte, ja by som vám odprezentovala niekoľko otázok k akej téme. Čo presne chápeme týmto návrhom, ktorý je predložený? Aké budú dopady keď dáme zelenú e, týchto opatrení a aké budú dopady týchto úspor, keď e, si povieme, že budeme takto škrtať napravo naľavo. Nie, konkrétne chceme vedieť, aké budú konkrétne príklady dopadu praxi týchto škrtov a presných sektoroch, pretože keď hovoríme, že napríklad administratíva e, pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť Keď sa pozrieme z AD 13 na AD 14, tak máme to o niekoľko miliónov viacej. Keď pozrite sa tu, naozaj by sme sa mali zamyslieť nad tým, kade sme sa vybrali a tu naozaj nejde, no, tu, tu naozaj nejde o nejaké malé sumy, pretože by som povedala, že je to dokonca nerozumné takéto rozhodnutie. Čiže presne, jasne si stanoviť definície toho, čo toto bude znamenať v praxi a aké budú tie priority rady ako aj komisie, pretože nie všetko môže byť zakomponované do priorit. A je teda potrebné jasne si tieto priority stanoviť. Odpovede, reakcie, aj keď neobdržíme, dajme tomu, presné a dostatočné reakcie rýchlo, tak myslím, ešte predtým sa musíme zamyslieť nad týmito otázkami a zamyslieť sa, aké konkrétne dopady týchto úspor budú tieto úspory znamenať v praxi. Mali by sme presne, jasne toto vedieť, čo to bude znamenať aj pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, pretože keď príjmame nejaké záväzky, je tak potrebné najprv sa pozrieť na to, aký to bude mať dopad na rozpočet. A Znova opakujem, presnosť, presnosť. Naozaj jasne, presne povedať, áno, môžeme si treba povedať, že áno, treba škrtneme platby, skôr platby ako záväzky. Záväzky, ktoré už, o ktorých už bolo rozhodnuté. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz tieňoví spravodajcovia. Začneme pánom Galerom EPP. Máte, prosím, každé dve minúty. Áno, ďakujem za návrhy. Pani Jetemaki vo svojom stanovisku hovorí o synergiách a o našich všeobecných finančných problémoch. Ja si myslím, že hlavne v oblasti vonkajšieho obchodu EÚ, že práve tam dochádza k synergiám to je presne reagia, reakcia na to, že sami každý sám nič nezvládneme, pokiaľ ide o našu suverenitu aj naše peniaze, že všetko musíme združovať a že je potrebných viac výdavkov na európskej úrovni s cieľom dosiahnuť synergie a takto potom môžeme usporiť na národnej úrovni. Takže toto je podľa mňa ten správny prístup. Využíme synergie štruktúr, ktoré sme si vytvorili, a postarajme sa o to, aby sme efektívne mohli realizovať uh, riešenia problémov. Každoročne sa objavujú viaceré body. Napríklad škrty v okruhu 4, 170 miliónov a platby to je 1 miliarda eur v porovnaní s návrhom komisie. Mm, to ma znepokojuje. Nesúhlasím s tým. Keby sa to upresnilo, možno, možno v oblasti ICI+, 25 eh, zníženie záväzkov a 57 zníženie platieb v porovnaní s návrhom komisie a to v roku, kedy eh, sa má poprvýkrát rozbehnúť eh, systém alebo program ICI Plus po ukončení rokovaní, takže to podľa mňa nie je veľmi koherentný prístup. A pokiaľ ide susedskú politiku, tam je to menej smerom na juh, relatívne veľa smerom na východ. Pokiaľ ide o UNRA a palestínčanov, 200 miliónov na záväzkoch, to je úroveň návrhu komisie, ale vieme, že v porovnaní s výdavkami, ktoré sme mali v minulosti, to bolo 300 miliónov eur, takže toto je menej a nie je to vhodné. IPA, tam tiež dochádza k, k kráteniu finančných prostriedkov, um, transformácia, tvorba inštitúcií, znižovanie prekladnické krajiny o 25 v porovnaní s návrhom komisie, pokiaľ ide o potenciálnych eh, kandidátov, tam sú to záväzky o 5 nižšie a 18 miliónov v prípade platieb. Pokiaľ ide o nástroj stability, tam tiež je výrazné zníženie ako platieb, tak aj záväzkov. Je to veľmi flexibilný nástroj, ktorý môžeme využívať. Takže ani s tým nesom som spokojný. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za SAD pani Muniz. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja, moja, moja skupina súhlasí s tým prístupom, ktorý tu odprezentoval pán Gale. Myslím si, že rozpočet Európskej únie je naozaj nástroj, ktorý by mal byť politický nástroj, preto aby sme dosiahli určité ciele, ktoré s ktorými e, súhlasíme spoločne my v Európskom parlamente, ako aj ostatné inštitúcie. Hlavným cieľom je to, aby Európska únia dosiahla relevantný E, dohodu a takisto, aby zabezpečila svoje cieľe, ktoré si stanovili v šírení ľudských práv, mieru, bezpečnosti a tak ďalej, zahraničného obchodu, rozvoja a tak ďalej. Preto si myslíme, že by to mal byť nástroj a nie bremeno, ktorého sa treba zbaviť. Myslím, že niektoré skupiny, žiaľ Bohu, to tak nechápu Napríklad eh, skupina, ktorej súčasťou je takisto aj spravodajkyňa, eh, teraz si neuvedomuje, že v jedna jeseň budeme vytýčovať nové vyhliadky, finančné vyhliadky na ďalšie eh, finančné obdobie, takže trošku mieša tu jablka s hruškami a myslím si, že to nie je ten správny prístup. Princíp komisia zvýši o 5 rozpočet vzhľadom na 2000 12 a myslím si, že to je pozitívne, pretože komisia najlepšie vie, kde a koľko stoja politiky, ktoré sme jej eh, mandát dali a my by sme mali potom eh, sa pozrieť po jednotlivých rozpočtových riadkoch, aké sú tie eh, jednotlivé navýšenia, aby sme vedeli, že prečo tých 5% dokopy bolo vypichnuté 171 miliónov eur, to je tá e, konečná suma. To je napríklad 37 miliónov eur v platobných prostriedkoch na, európske, na európsku susednú politiku, napríklad e, so, s stredomorskými krajinami 8 miliónov eur na spoluprácu a rozvoj 38 miliónov eur pre životné prostredie a takisto aj e, energetiku alebo riadenie e, prírodného bohatstva nerastných surovín a, a tak ďalej. Zdá sa nám, že toto je ako keby sme Európskej únii, Európsku úniu o, obrali o schopnosti a to naozaj nie sú politiky, ktoré by boli len takým nejakým rozmerom hoci koho. Nie, nie, to sú politiky, ktoré sme my spoločne vytvorili a preto myslím si, že môžeme súhlasiť s týmto pôvodným návrhom komisie. Ten dokument, ktorý sme obdržali od 5. júla, to ešte není ani oficiálny, ani definitívny dokument, ale my si myslíme, že ten rámec, ktorý nám tu posky komisia tých 171 miliónov, ak sa toto všetko využije e, zo so skúseností, vieme, že nebudeme potrebovať potom ďalšie e, dotácie a tak ďalej na tieto politiky. Takže toto bude tá línia, ktoré vďaka ktorej sme na tomto výbore dosiahli konsenzus. Nám sa zdalo, že to bolo práve prioritné, aby sme e, pre ten rámec naozaj zabezpečili dostatočné kapacity a my, socialisti, budeme za tým stať, budeme sa snažiť potom prísne prebehnúť všetky tieto e, priority, tieto navýšenia, ale však viete veľmi dobre, že e, minimálne 37 miliónov eur na životnom prostredí potrebujeme, aby to prežilo a tak ďalej. A potom e, v rámci rokovaní sa nám podarilo dosiahnuť toľko, ale s tým, že sme popresúvali ešte sumy z jednotlivých ostatných liniek. Takže myslíme si, že rozpočet to je faktor, ktorý je v záujme všetkých inštitúcií, ako aj všetkých politických skupín. Takže naozaj budeme sa snažiť prísne dozerať na stanovenie našich priorít. Nechceme byť demagogickí pri eh, presúvaní fondov na iné politiky. Ďakujem pekne. Eh, eh, Ďakujem pekne. A teraz pani Lezing. Ďakujem pekne. Ja by som v mene mojej skupiny sa tiež chcela poďakovať spravodajkyni. Myslíme si, že to stanovisko je dobré. A pokiaľ ide o mnohé z ťaží, ktoré si spravodajkyňa na budúci rok zvolila, tak e, tiež väčšinu z nich podporujeme. Áno, naozaj ide o to, aby sme na Blízkom východe dosiahli e, riešenie dvoch štátov, trvalý mier Musíme pomáhať obom sporným stranám, aby sa k takémuto dopracovali a musíme teda podporovať e, tento mierový proces. Pre GUE je veľmi dôležité to, a to súhlasíme so spravodajkyňou, že mm, takáto politika e, by mala mať plnú mieru kontroly z Európskeho parlamentu a to by sa malo pretaviť aj do rozpočtu. Takže mňa by zaujímalo, ako bude na to reagovať komisia. K otázkám, ktoré položila spravodajkyňa, pridávam sa k ním, pokiaľ ide o možnosti synergii a úspor. To, čo spomínal pán Gáler, externá politika, tam som trošku skeptická, vyčkala by som, či to povedie naozaj k nejakým úsporám. Ja som skeptická, či SVČ k takýmto úsporám povedie. Ak áno, tak potom tie efekty synergie nemôžu sa dosahovať na úkor demokracie. A preto považujeme zo strany SVČ toto za veľké riziko. Ďakujem pekne. A teraz zástupca SVČ, nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak by som mohol začať eh, tou druhou otázkou od pani spravodajkyne. ESVČ žiada eh, presunutie desiatich miest z AD13 na AD14 a to vychádza len z aplikácie eh, týchto a použitia teda týchto úradníkov, ktorí žiaľ Bohu um, teda musia uh, každý rok, teda, vychádza to vlastne z postupu jednotlivých úradníkov a pre každý stupeň je potrebné si stanoviť uh, tento počet uh, postupujúcich vzhľadom ešte aj na prázdne miesta. Keď sa pozrieme na AD14, máme tam deficit Čiže je potrebné e, určitý, percent, určitý, určitý percentuálny podiel AD13 posunúť na AD14 a ten dôvod, e, prečo sme mnohých úradníkov mali na AD13 a takisto na AD12, bol akýmsi um, dedictvom tých, ktorí prišli z komisie do uh, nášho SVČ a vytvorenie, teda pri vytvorení ESVČ. A uh, nebolo to len uh, ako vyústenie náboru jednotlivých členských štátov. AD13 to mm, mm, sú tam ľudia, ktorí nebudú protestovať, keď eh, treba nebudú eh, povýšení, ale je potrebné z AD13 naozaj posunúť niektorých na AD14, pretože na AD13 tým pádom môžeme znova uvoľniť ďalšie miesta a potom budeme mať AD12, ktorý sa posunú na AD13 a potom budeme môcť e, tým pádom potom vlastne menej ľudí e, dať vyššie na AD12 a tak ďalej a takto to bude celá pyramída. Tým pádom e, výsledok alebo dopad to bude mať taký, že menej ľudí smerom dole bude postupovať nahor. A my by sme ešte raz v realite skús- chceli e, takým kompetitívnym spôsobom alebo konkurenceschopným spôsobom aplikovať e, tento štatút pre ľudí, ktorí by mali postúpiť hore. Takže toto je tá transformácia e, miest Takže vlastne z 500 tisíc eur e, toho celkového rozpočtu na ESV, čo to nie je až taká veľká suma, keď si pozrieme celý, keď zoberieme do úvahy celý rozpočet. Teraz sa vrátim k tej prvej otázke. Čo robíme vtedy, keď postoj rady 0% narast v rámci porovnania rozpočtu 2012-2013. Musíme sa na to pozrieť, ešte sme neprijeli žiadne rozhodnutie vzhľadom na poslednú dohodu, takže bude to samozrejme veľmi ťažké pre nás. O to potrebujeme teda jednotli- stanoviť jednotlivé škrty všade, kde to bude možné, tých 30 eh, ako v roku 2012. A tieto škrty teda v roku 2012 budú napríklad eh, predstavovať zmrazené výdavky na eh, jednotlivé misie a tak ďalej. Takže teraz sa snažíme tie marže stanoviť, pretože už máme niektoré škrty, ktoré boli navrhnuté na rok 2013. A ešte jedno opatrenie, ktoré mám zatiaľ na mysli, vytvorenie nových 20 eh, postov na delegácie a potom aj 20 miest, ktoré sme chceli posunúť na delegácie, kde sme eh, chceli ich ohraničiť len troma mesiacmi. Takže keď sme to chceli skrátiť z 12 z, 3 mesiacov na 12 mesiacov, tak to bude 1% navýšenie a nie 0% navýšenie, tak sme tam samozrejme, že delegácie treba po, posilniť a to posilnenie, ktoré sme si stanovili v rámci 2012, a ktoré sa nakoniec nekonalo, tak to bude presunuté do roku 2013. Ďalší bod, ďalšia vec, ktoré sa musíme vzdať, to sú bezpečnostné práce, ktoré sme chceli e, pre delegácia zabezpečiť, napríklad pre našu delegáciu v Iraku. Tamto máme vlastne tie vojenské sily, ktoré musia opustiť Irak a následne my musíme zabezpečiť e, delegáciu dostatočne sami z vlastných zdrojov. Takže my sme sa vzdali aj tohto, takisto aj v rámci Afganistanu, potom aj ďalšie sumy, ktoré sa týkajú zdravia aj hygieny pri iných delegáciách, ale to nie sú také veľké sumy. Ale hlavne teda tie vojenské síly, hlavne v Iraku, keď nie sme pripravení na to, tak potom tieto práce by nemohli byť dostatočne pokryté, takže neviem potom, čo budeme robiť, pretože potom to spôsobí to, že Európska, Európania nebudú prítomní nebudú zastúpení v Iraku, takže v súčasnosti ešte máme príliš veľa úradníkov vzhľadom na tie fondy, ktoré máme v dispozícii v rozpočte. Rada nám chce poskytnúť fondy na rok 2013 nižšie ako v roku 2012. Je teraz e, v tom našom sídle toto e, prerozdeliť. Potom takisto e, aj v financie pre delegácie. Takisto nám rada chce dať menej ako v roku 2012. Počuli sme, že sú niektoré krajiny, kde sa zvyšujú ceny a takisto aj mzdy, takže je potrebné eh, toto zosúľadiť, pretože máme niekoľkých, eh, alebo máme určitý počet úradníkov, ktoré sú, ktorí sú zamestnaní len na určité obdobie. Takisto teda na určité kontrakty tá naša budova SVČ, ktorá bola e, ich e, kontrakty na výstavbu a dostavbu tejto budovy boli len nedávno schválené, takže keď budeme mať e, treba zdívať 10 miliónov, tak neviem, ako zabezpečíme splatenie týchto kontraktov. Pokiaľ ide o fondy na roku 2012, máme tu kontrakty pre jednotlivé delegácie. Neviem, ako budeme môcť splatiť trebárs Eh, nájomné eh, v tých, za, tých, za tie budovy, kde aj jednotlivé naše delegácie. Takže to nie sú ešte aktuálne problémy, ale to sú tie, ktoré ešte prídu. Ďalej ešte jedna Eh, zvláštnosť, že my musíme eh, zohľadniť ešte výmenný kurz. To sa možno netýka iných inštitúcií, ale keďže euro klesá oproti eh, hlavnej mene, keď máme veľké sumy peňazí, ktoré musíme treba v dolaroch a ďalšie, ktoré sú naviazané na dolar vyplatiť, tak keď euro teda klesa, tak tým pádom teda na hodnota týchto kontraktov stúpa napríklad 2001 to bolo 1,30 v roku 2012 strácame približne 700 eur na mesiac a keď to bude ešte e, pokračovať týmto smerom do roku 2013, tak budeme strácať ešte naviac. Takže ak budeme mať e, takýto úzky utiahnutý rozpočet, tak e, veľmi ťažko budeme môcť E, zabezpečiť platby, pretože tento výmenný kurz má na nás vplyv, takže žiadam Európsky parlament, aby v rámci zmierovacieho konania zohľadnil aj toto a by to bolo viac ako 0%, pretože ináč nebudeme môcť pokračovať v našej činnosti v rámci ESVČ na tej úrovni, na ktorej sme to zabezpečili v roku 2012 a potom budeme musieť prestať posilňovať delegácia a takisto vzdať sa náboru nových pracovníkov. Ďakujem pekne, pán predseda. <clears throat> Uh, Ďakujeme pekne, áno. Veľa vecí bude potrebné zohľadniť a ja som si istý, že všetky vystúpenia pani Jetemaky zohľadní. Čas nás tlačí, poďme k ďalšiemu bodu. Najskôr ale ešte oznámim, že do 16. júla do 18.00 je možné prekladať pozmeňovacie návrhy je možné predkladať dva typy pozmeňovacích návrhov, rozpočtové a bežné návrhy k návrhu stanoviska pani Jetamaky. To sú dva typy a sekretariat vás rád poinformuje o nástrojoch, ktoré je potrebné použiť na predkladanie takýchto návrhov. A ďalší bod programu kolegovia je s dvornými dverami, takže pripravíme miestnosť eh, salvu na takéto rozhodnutie a potom znova budeme pokračovať. Okay. Thank